legge. Il primo punto dell'ordine del giorno... Prvý bodom programu je vyhlásenie podpredsedničky Európskej komisie a vysokej predstaviteľky pre zahraničné vzťahy a bezpečnostnú politiku o situácii v Líbii. Takže nebudeme zdržiavať, ja dám slovo pánovi ministrovi Dovčelevičovi. Szanowna pani przewodnicząca, e, e, wielce szanowni... Vážená pani predsedajúca, ctení poslanci, dnes mám to potešenie zastupovať e, v parlamente vysokú predstaviteľku Katrin Eštonovu, ktorá no, bohužiaľ nemôže byť v Štrásburgu dnes po obede. Je na pracovnej ceste na, na Blízky východ, ako pravdepodobne viete aby pripravila malé zhromaždenie OSN na budúci týždeň. Požiadala ma, aby som vystúpil v jej mene a aby som potom e, jej dal informácie čo najskôr spätné. E, pre Polsko je to dôležitý signál, že sa zúčastňujeme tejto diskusie e, v mene vysokej predstaviteľky, pretože Polsko výrazným spôsobom bolo zaangažované do úsilia medzinárodného spoločenstva pri riešení tejto záležitosti. Možno si spomeniete, prvý minister zahraničných vecí, ktorý vycestoval do Bengázy, bol v máji polský minister zahraničných vecí. Už takmer 7 mesiacov je to, odkedy začala revolúcia v Líbii. Počas tohto obdobia svet bol svetkom obrovskej odvahy a rozhodnosti ľudí, ľudu líbyského. Mali by sme využiť túto možnosť a vzdať im hold Počas týchto mesiacov EU stala po boku Líbie a neustále preukazovala podporu ich ašpiráciám, demokracia, spravodlivosť a sloboda žiť životy bez strachu. EÚ sústredila svoje úsilia do troch hlavných oblastí. Najskôr politická a diplomatická oblasť, po druhé okamžitá podpora pre tých, ktorí boli postihnutí krízou a po tretie podpora pre Líbiu v časoch, kedy sa snaží prejsť do pokrízového obdobia. V časoch krízy bol zvolený mimoriadna, mimoriadna rada 11. marca, na základe ktorej dokázala EU artikulovať jasné posolstvo, pokiaľ ide o násilný režim, čiže malo by dosť pozastaveniu násilia a Kadafi by mal odísť a tie okamžité ašpirácie e, libijského ľudu by mali byť akceptované. Odvtedy EÚ prijala viacero opatrení reštriktívneho charakteru, tak aby e, peniaze, ktoré sú poukazované, nešli do rúk e, násilného režimu. Odišiel, teda utiekol z Tripoli Kadáfi a došlo k rozptýleniu jeho prívržencov a došlo k valeniu sankcií a takisto e, by nové inštitúcie a nové organizácie mali mať možnosť na novo fungovať. Snažíme sa zabezpečiť aj uznesenie, pokiaľ je o tento konflikt No vysoká predstaviteľka sa zúčastnila rôznych eh, zasadnutí medzinárodných kontaktných skupín, ktoré sa zaoberali Líbiou a takisto zasadnutia tzv. Kairo skupiny regionálnych a medzinárodných organizácií, ktoré boli eh, vytvorené na jej iniciatívu. Po samite v Paríži 1. septembra takisto došlo k vzniku novej skupiny. V poslednom mesiaci sme boli svedkami značného utrpenia líbyského ľudu v dôsledku aktivít režimu E, s vážnym znepokojením sme e, sledovali obliehanie Misrata, takisto násilnosti, ktoré prepukli v Tripoli a takisto útek e, utečencov do susednej, susedného Egyptu. Reakcia EÚ bola rýchla a komplexná. Viac ako 152 miliónov eur v humanitárnej pomoci bolo poskytnutých od začiatku krízy. Pokiaľ ide o DG Eco, tak tí, tí, tí vyslali týmy do Egyptsko libyskú hranicu a takisto do Tripolisu, v dôsledku čoho EÚ takisto pomohla aj pri evakuácii viac ako 24 tisíc príslušníkov tretich krajín, vrátane z Islaty a takisto poskytovali pomoc tým, ktorí utekali pred konfliktom. Takisto e, tam bola pomoc núdzová, takisto pomoc pre tých, ktorí boli zranení, e, pomoc pre civilné obyvateľstvo, obyvateľstvo a takisto poskytovanie adekvátnych logistických kapacít, koordinačné mechanizmy a takisto doprava, ktorou bola zabezpečované, zabezpečované, zabezpečovaná pomoc pre postihnutých obyvateľov. V Bengázi bol otvorená, otvorený úrad alebo pobočka EÚ, ktorý e, má priamy kontakt s tou radou prechodnou národnou a takisto e, udržiava kontakty s členskými štátmi, ktoré sú prítomné v Bengázi. Spolu s MTC sme identifikovali oblasti, kde je možné poskytnúť takú včasnú pomoc, posilnenie slobodnej spoločnosti, médií, takisto tvorba kapacít a podpora tretieho sektora. Tieto aktivity boli spustené veľmi rýchle. Pani predsedajúca, ctení poslankyne, poslanci, tie udalosti sa udiali veľmi rýchlým spôsobom, tých vyražajúcim rýchlým spôsobom. E, došlo k, ku kolapsu Kadáfiho režimu. E, napriek tomu sa snaží vyvíjať snahu na destabilizáciu režimu. Podľa NATO ešte stále predstavuje hrozbu pre civilné obyvateľstvo. Veľmi pozorne sledujeme rokovania medzi NTC a tým, ktorí sú lojálni Kadáfimu v rámci niektorých zostávajúcich oblastí e, odporu. Líbia vstupuje do obdobia prechodu. Tie výzvy, ktoré stoja pred Líbiou, sú obrovské a treba na novo nastoliť verejné služby, verejnú správu, treba spustiť v e, projekt demokratického prechodu. Takisto je tu odzbrojenie, demobilizácia a reintegrácia. Nadchádzajúce mesiace budú, budú kritické. EU plánuje svoju pomoc pre Líbiu už aj v časoch po, po konflikte. A pritom nás vedie viacero princípov vrátanie libyského vedúceho povstania v tomto procese a e, úzka súčinnosť s OSN ako aj s ostatnými medzinárodnými partnermi. Tak ako je tomu po každom konflikte, libyské úrady potrebujú nevyhnutne e, finančnú pomoc tak, aby dokázali naplniť tie základné e, potreby pre svojich občanov spolupracujeme tak v Bruseli, ako aj v New Yorku na to, aby sme e, zabezpečili uvoľnenie tých zmrazených aktív libyských čo najskôr. Sme v úzkom e, kontakte so stabilizačným týmom NTC a takisto prostredníctvom OSN cez e, špeciálneho poradcu pre po, po, po, obdobie po konflikte. Spolu s partnermi začíname posudzovanie potrieb v kritických sektoroch, ktoré identifikoval NTC. Dobrá medzinárodná koordinácia bude nevyhnutná za účelom výrazného zredukovania duplicity úsilia a takisto aj pokiaľ ide o pomoc libyským úradom v tomto čase prechodu a prerodu. Som rád, že sme, sa nám podarilo dohodnúť, e, aké bude to prvé kolo predbežných, predbežných potrieb, ako to bude prebiehať a nakoniec, pani predsedajúca a ctené poslankyne, poslanci, chcem poďakovať parlamentu za silnú podporu za posledné mesiace, vyhlásenia, ktoré prezentoval tento, táto snemovňa, ako aj uznesenia, ktoré prijala, ako aj aktivity z úrovne jednotlivých poslancov Európskeho parlamentu boli veľmi nápomocné, pokiaľ ide o e, stanovenie tej našej línie, ktorú máme v tomto konflikte a v tejto záležitosti a to je nevyhnutné. Ďakujem. Ďakujem, pán minister. A teraz dám slovo rečníkom, ktorí sa vyjadria v mene svojich politických skupín. Začneme EPP, pán Salafranka, 3 minúty, nech sa páči. Vážený pán komisár, ak zoberieme do úvahy 6-mesačnú lehotu na skoncovanie so 42-ročnou diktatúrou, môžeme si myslieť, že je to krátky čas – ak si to uvedomíme a keď ho vyhodnotíme na základe utrpenia ľudských strát a oneskorenia, ktoré postihne viaceré e, generácie, myslím si, že tá analýzy, analýza bude iná. V každom prípade pád Kadáfiho e, režimu je dôležitý, je potrebné zabezpečiť humanitárnu pomoc, zabezpečiť hranice a nielen ekonomickú rekonštrukciu, ale aj prechodný proces vo veľmi zložitých podmienkach a rovnako treba garantovať, aby, aby sa nezačala aplikovať nepostihnutelnosť za spáchané zločiny. Súhlasím s, vasi, s vašim hodnotením, pán minister, že tak NATO, ako aj EÚ a najmä vďaka e, istým členským štátom, ako je napríklad Francúzska, Francúzsko a Veľká Británia a vďaka odvahe líbyjského ľudu sa mohlo s týmto režimom skoncovať. Treba však povedať, že Európska únia v dôsledku váhania a aj napriek váhaniu e, reagovala promptne a dobre. A vlastne toto bola prvá inštancia, ktorá žiadala prostredníctvom liberálnej skupiny uznanie Národného prechodného frontu. A takisto aj vo Francúzsku ho uznali a potom tu máme 150 miliónov na humanitárnu pomoc, otvorenie konzulátu v Bengázi, delegácie a tak ďalej. Preto je dôležité, aby sme čo najrychlejšie menovali šéfa delegácie, ktorý by koordinoval aktivity EÚ a členských štátov v tejto krajine a takisto aj Úrad Bezpečnostnej rady OSN, o ktorý žiadal E, generálny tajomník OSN. Dámy a páni, pred tromi dňami sme si tu pripomenuli práve tak ako aj na iných miestach planéty 10. výročie útoku na dvojičky. Jej, arabská jar by mala byť jednou z priorít, z priorít EÚ z dvoch dôvodov. Poprvé, aby sme adekvátne reagovali na tieto výkriky zo Severnej Afriky, a arabských krajín. A po druhé, treba zabrániť, aby radikálny fundamentalizmus frustroval prechodné obdobia v týchto krajinách a aby nezabránil e, slobode, aby ju nezničilo barbarstvo a fanatizmus. Ďakujem. Ďakujem. A teraz za socialistov dávam slovo pani Gomez na 3 minúty. E, veríme, že e, libyský konflikt sa končí Líbyjský ľud počas 42 rokov trpel a 6 mesiacov vojny oslobodilo krajinu, dalo miesto demokracii a preto je potrebné Kadáfiho zatknúť a súdiť. Európska únia už od máji je prítomná v Bengázi, rýchlo stýčila svoju zastavu v Tripolise a teraz musíme rýchlo zmraziť príslušné líbyjské majetky, spolupracovať s Bezpečnostnou radou a snažiť sa identifikovať ďalšie spreneverené finančné zdroje, ktoré, mm, s ktorými manipuluje Kadáfi. Vysoký predstaviteľ EÚ musí reagovať na prosby Líbie o pomoc pri riadení v prechodnom období, ako aj pomoc pri koordinácii členských štátov tak, aby sa národné záujmy nedávali nad spoločné záujmy. Rovnako nemožno pochybovať o rešpektovaní líbyjského ľudu zo strany EÚ. Je dôležité ešte e, prepojiť a, a stanoviť vlastne úlohu OSN v Líbii a aby sme mohli presadiť bezpečnosť a zmierenie v Líbii, je dôležité ľudí, civilných občanov čo najrýchlejšie zapojiť do civilného života. EÚ tu môže poskytnúť svoju skúsenosť pri odzbrojovaní obyvateľstva a podporiť bezpečnostný sektor, e, takisto volebný, konštitucionálny podpor, takisto môže pomáhať pri vzdelávaní občianskej spoločnosti. Dôvernosť líbyjskej dočasnej vlády bude závisieť od schopnosti plniť sľub, vybudovať demokratický štát, rešpektovať ľudské práva a základné občianske práva Líbyčanov, ale aj cudzincov, najmä migrantov, ktorí tak trpeli počas Kadáfiho režimu a ktorí aj teraz veľmi často nespravodlivo trpia, lebo ich nespravodlivo e, kvôli farbe pleti označujú za Kadáfiho žoldnierov. A preto vítame záväzky e, predsedu CNT Jalila, ktoré predniesol v Líbii v tom zmysle, že Líbia bude umierneným islamským štátom a že šária bude interprenovaná tak, aby e, boli rešpektované ľudské práva a špeciálne práva žien a migrantov. My tu v parlamente dúfame, že prechodná vláda dosiahne národné zmierenie a bude garantovať účasť žien e, na všetkých rozhodovacích politických a ekonomických procesoch. My sa musíme poučiť z nášho predchádzajúceho konania v Líbii. Musíme to vziať ako zlý príklad našej politiky spolupráca s Kadáfiho režimom, keď sme s nimi vymieniali teroristov za ropu a zatvárali sme oči nad jeho e, mučením. Potrebujeme novú európsku zahraničnú politiku, ktorá by bola založená na európskych hodnotách a princípoch a ktorá by vyjadrovala jasné túžby a rešpektovala túžby líbyjského ľudu, ktorí e, kričia po slobode a dôstojnosti. Per... Ďakujem a teraz dám slovo kolegy, kolegovi Ojula, kolegyne Ojulan. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedaj, predsedajúca. Takže konečne aj režim Hamara Kadáfiho bol e, bol zvrhnutý v Líbii a um, síce krajina e, má vážne problémy ešte aj teraz, pretože to zvrhnutie tam sa rovnalo v podstate občianskej vojne a, vojne a, a Národná rada e, sa podujala splniť túto úlohu obnovy Líbie, demokratickej Líbie. A ja si myslím, že prianie líbyských občanov musia všetci rešpektovať. Vážené kolegyne a kolegovia, táto úloha je veľmi zložitá a ja som presvedčená o tom, že aj my môžeme zohrať e, veľmi dôležitú úlohu e, pri zabezpečovaní toho, aby táto úloha bola naplnená úspešne. My môžeme minimálne e, bojovať proti akýmkoľvek činom, ktoré by išli proti zámerom líbyjského ľudu a môžeme pomôcť pri hospodárskej obnove tejto krajiny, pretože táto obnova je veľmi nevyhnutná, ak sa táto krajina má vrátiť e, vrátiť v demokratickej podobe. Takže je potrebné rokovať o zrušení sankcií zo strany EÚ a tiež o odmrazení prostriedkov Líbie v zahraničí. Eh, je možné, aby budovanie Líbie prebiehalo spravodlivým spôsobom a strategické hospodárske sektory musia slúžiť eh, líbyskému ľudu. Ehm, produkcia ropy eh, musí byť obnovená, aby bolo možné financovať úlohy obnovy alebo teda činnosti obnovy. No a momentálne najvážnejším problémom, ktorý musia riešiť mladé libijské orgány e, je bezpečnosť a stabilita krajiny, pretože len e, nastolením stability a bezpečnosti táto krajina môže dosiahnuť svoj cieľ e, vybudovania demokracie. Ja môžem povedať z môjho vlastného prípadu z Estonska, že budovanie demokratických inštitúcií trvá určitý čas. Treba na tento čas mať nastavenú určitú trpezlivosť, ale zároveň netreba strácať zo zretela jasný záväzok a odhodlanie NTC, ktorý, ktorý táto rada sa teda odhodlala vybudovať tú demokratickú Líbiu, o ktorej som hovorila. Ďakujem za zel- skupinu zelených. Dávam slovo pánovi Konbenditovi 4 minúty. Vážená pani predsedajúca, e, pán predseda, chcem hovoriť o Líbii, o Sýrii a o Strednom východe, pretože si myslím, že e, to teraz sa snažíme trochu miešať. Myslím si, že pokiaľ ide o Líbiu, pre EÚ veci sú veľmi jasné. Európska únia na jednej strane správne reagovala po istej chvíľke váhania. Európsky parlament bol donútený, a to je dobré, že uznal toto konanie a dnes musíme pokračovať vo veľmi otvorenej debate, diskusii s novou dočasnou vládou, pretože ak je pravdou, že dnes máme také isté problémy aj v Egypte, aj v Tunisku, aká bude budúca ústava v Líbii, to je veľmi závažný problém a ja si myslím, že my im nemôžeme vnúcovať nie, nie demokraciu, ale zároveň je jasné, že Európska únia môže zohrať veľmi pozitívnu úlohu napríklad v oblasti ekonomickej pomoci, investícií a v pomoci ani nie tak ideologické, ako skôr odbornej e, začať rekonštruovať štát, ktorý do... neexistuje, politické strany neexistujú, je tam taký taká politická púšť, je tam niekoľko individuí a sú tam potom bojovníci. A ako týchto bojovníkov civilizovať, spacifikovať, to je vlastne E, e, úloha na povojnové obdobie. Ako vieme a máme skúsenosti, je to veľmi ťažké, e, ako odňať zbranie, ako zreorganizovať spoločnosť okolo demokratických princípov a fungovania. To znamená, že je dôležité, aby tu spoločne konal parlament, rada aj komisia, aby mali prehlbenú diskusiu o neúspechu našich politických kontaktov za posledné roky, takisto a mali by sme sa poučiť z toho, že sme sa spájali s diktátormi a ich politikov a mali by sme si uvedomiť, aká zodpovednosť pred nami stála voči týmto krajinám. Sýria. Myslím si, že parlament musí ísť ďalej e, v tom, čo nazývame sankcie. Ja si myslím, že Teraz v Sýrii ide o všetko. To, musíme si uvedomiť, že ropa nie je všetko, že tam vlastne ide aj o obchody a budúcnosť musí byť bez Asáda. Treba ísť ďalej. Mm, to nie je taký istý prípad ako Líbia, ale trošku sa to mm, podobá Severnej Afrike. Je dôležité, aby si obchodníci a podnikatelia uvedomili, že budúcnosť sa nespája s Asádom a práve preto treba sankcie. Samozrejme na ropu, ale nie len na ropu. Je potrebné, aby európske podniky už naďalej eh, neobchodovali so Sýriou dnes. A na záver celý stredný východ. Pani Ashton sa pokúsi presvedčiť E, palestínčanov, aby nežiadali o uznanie svojho štátu v OSN. Beriete na seba veľkú zodpovednosť, pretože všetkým tým, ktorí to hovoria palestínčanom, vy to musíte povedať, akú majú alternatívu a to musíte povedať aj nám. Pretože ak nie iba odkladať rokovania. Teraz nie, tu sú, nie sú žiadne rokovania. Izrael s nikým nerokuje. Treba dávať pozor pretože v budúcich dvoch rokoch, možno o rok, o 6 mesiacov, budeme mať opačný proces na palestinskom území. Palestínska samospráva dá kľúč do dverí a dá ho Izraelčanom a povie, pozrite sa, tak teda je toto vaše, toto je Izrael, nazývajte Izrael Palestínou a bojujte. One man, one vote a potom povedia, že Izrael už neexistuje. Takže e, treba vytvoriť e, taký polovičný štát a potom budeme nútení e, uvaliť sankcie na Izrael. Budúcnosť to nie je hrozné, preto dnes musíme prijať zodpovednosť. Počkajte a treba im povedať, aby počkali. Teraz tu už máme celé mesiace, čo viacerí sa e, tu a Obama sa o to snaží, Izrael nechce obnoviť rokovania, pán Lieberman e, to nechce, takže neviem, naozaj nemyslím si, že by to mohlo nejakým spôsobom palestínčanom pomôcť. Ďakujem. Ďakujem a teraz dám slovo konzervatívcom pán Tanok. Vážená pani predsedajúca, drahé kolegyne, kolegovia, e, títo, ako ich nazveme, rebeli hrdinsky oslobodili e, viacero miest v Líbii a e, bojovali e, s, bojovali s vojakmi Kadáfiho. Správali sa pritom pomerne slušne na rozdiel od týchto, týchto žoldnierov, ktorých si najal Kadáfi a ktorí páchali skutočné zverstva. No a teraz títo ľudia, ktorí bojovali, chcú vybudovať v Líbii demokraciu, aj keď neviem, či bude liberálneho vyznenia. Zatiaľ stále e, v Kadáfiho jednotky fungujú na určitých miestach a e, zabíjajú a zajímajú e, vojakov ICC a ja silne podporujem pokračovanie vojenských operácií. A treba povedať, že z vojenského hľadiska doteraz pri ochrane líbyských občanov nedošlo k žiadnym smrteľným nehodám, teda naši vojaci neutrpeli žiadne straty, ale diktat, diktatúra, ktorá fungovala vyše 40 rokov, E, má e, iste hlboké kolene, e, korene. Je potrebné dospieť čo najskôr do bodu, kedy bude možné zvolať voľby a rozbehnúť reálnu demokraciu. A um, v, keď sa rokovalo na, um, v roku 1973 na pôde OSN v Branej rade uh, o Nemecku, tak uh, tá situácia bola mm, podobná. Šarko, e, prezident Sarkozy sa ozýval ako e, jediný hlas alebo ako osamotený hlas e, v minulosti a teraz je jasné, že Líbia sa musí vzpamätať a musí pristúpiť k obnove a nejde len o občanov a o ich statky, ale musia vzniknúť nové inštitúcie a tá nová dočasná rada musí v podstate vyliezť na veľmi vysokú horu pretože okrem tohto všetkého je potrebné zabezpečiť e, v krajine bezpečný, e, bezpečný život a napríklad mnohí v Tripolise, e, mnohí ľudia v Tripolise nemajú dnes k dispozícii vodu a um, hoci Kadáfi a jeho priatelia sú uh, preč, je treba uznať TNC ako legitimného uh, ako legitimný orgán vlády v Líbii. My za ECR vítame zrušenie e, zmrazenia prostriedkov líbyských Európskou úniou a e, dúfame, že e, NTC týmto pádom sa bude môcť pustiť do činnosti obnovy. A otázka líbyských financií napríklad v Londýne, to je mesto, ktoré ja zastupujem, tam v podstate forenzní výskumníci a vyšetrovateľia musia zistiť, kde všade tie milióny a miliardy, ktoré Kadáfi nahrával, sa nachádzajú ale e, tiež je treba pamätať na situáciu v okolitých krajinách, v Tunisku, v Alžírsku, pretože práve tam e, mohli uniknúť členovia Kadafiho, e, Kadafiho skupiny a rodiny príslušníci a týchto ľudí treba postaviť pred súd v Hágu a preto NTC musí konať aj v tejto oblasti a zároveň sa musí snažiť o transparentnosť. My teda v skratke gratulujeme Líbii k úspechu, ktorý dosiahla doteraz, akceptujeme akceptujeme odvahu rebelov a to najmä e, za ich skutočne dlhotrvajúci boj a vyjadrujeme sústrasť tým, ktorých rodiny príslušníci padli alebo boli zabití. A e, deklarácia z minulého mesiaca podľa nás môže predstavať dobrý základ budúcej ústavy a podporujeme plne boj Líbie za demokratickú budúcnosť a e, za to, aby sa vyhla extrémizmu v akékoľvek podobe. Grazie. Ďakujem veľmi pekne. Teraz za skupinu GUE, vážený pán Portas, na 3 minúty. Ďakujem. Ja, arabská jar je najdôležitejším svetovým svetovou udalosťou tohto roka a preto sa chcem pripojiť k návrhu udeliť Sacharovovú cenu tomuto revolučnému procesu. E, toto gesto by malo veľkú symbolickú hodnotu, lebo Európska únia a jej vlády celé roky boli e, komplicmi diktátorských režimov, ktorí potláčali túžbu po slobode celých národov. A na, vždy sme dávali prednosť obchodu pred slobodou, nevšímali sme si ľudské práva a teraz nastal čas zmeniť náš postoj. Otázka je, či sa chceme naozaj zmeniť, alebo či chceme len budiť zdanie, že sme sa zmenili. V Líbii civilné, obrana civilných obetí sa transformovala v boji proti režimu, ktorému pomáhalo NATO. Vojenská akcia, ktorej e, velí Paríž a Londýn, e, naplnili mandát OSN. A teraz prebiehajú stále ešte vojenské aktivity na to napriek tomu, že e, rezistencia je už minimálna. Bomby NATO v tejto chvíli rozširujú e, perimeter na e, negociácie ktor, a chcú získať vlastne kontrakty jednotlivé krajiny, ktoré pomáhajú a každého zaujímajú teraz eventuálne kontrakty, ktoré za pomoc Líbii môže získať. Mňa však znepokojuje to, či e, Národná prechodná rada naozaj dodrží svoje záväzky e, v oblasti rešpektovania ľudských práv, národného zmierenia a rešpektovania práv emigrantov a žien. Európa musí trvať na tom, aby boli splnené. Po jari príde jar, dokonca aj v Líbii. E, stovky emigrantov zo subsaharskej Afriky ušli z Líbie a sú v Tunisku a v Egypte a potrebujú pomoc. A toto je jedna z prvých priorít, z najnaliehavejších priorít. Na druhej strane v Líbii neboli len Kadáfiho sily a lietadlá NATO, ktoré vraždili civilných občanov. Takisto k tomu došlo aj medzi vzbúrencami. Je preto potrebné vykonať nezávislé vyšetrovanie a to je naozaj nevyhnutné. Naša podpora demokratickým silám musí byť čestná. Musíme však ľuďom nechať, aby sami riešili a riadili svoje osudy. Nemôžeme aplikovať dva metre a nemôžeme sankcionovať Sýriu a nesankcionovať Bahrajn. Nemôžeme sankcionovať jednu krajinu a e, zatvárať oči pred Jemenom. A iba takto arabská jar e, sa stane naozajstnou arabskou jarou. Ďakujem. Ďakujem. A teraz za skupinu E, sloboda a demokracia, 1,5 minúty. Ďakujem. V komunike z 5. oktobra komisár Infile a Malstrom bol, vítali konštruktívne výsledky dialógu s Tripolisom. Išlo tam o riadenie migračných tokov, e, panafrickú politiku a medzinárodnú ochranu utečencov a žiadateľov o azyl. To bola naozaj ambiciozná agenda, tá bola pozastavená v dôsledku známych dôvodov. A prvým cieľom, ktorý by sme si mali stanoviť, je oživiť čo najskôr spoluprácu s Líbiou na tejto téme, ktorá je veľmi dôležitá, riať kontrola hraníc, boj proti terorizmu, e, migračné toky. Ale je tu ďalší bod, ktorý je tiež veľmi dôležitý. Ide tu o podporu novému libyskému vedeniu. To bude prvá etapa dlhého procesu, ktorý, ako dúfame, jedného dňa vyústi do vytvorenia skutočne demokratického a stabilného štátu. Budovať demokraciu je ťažšie ako vyhrať vojnu. A najmä, ak v krajine nie, je žiad, nie sú žiadne spomienky na predchádzajúcu demokraciu. Moja otázka znie, aké sú konkrétne programy, ako ich možno konkretizovať čo najrýchlejšie, ako to vyzerá v oblasti pomoci tvorenia občianskej spoločnosti, čo chceme robiť v oblasti kultúry a vzdelávania. To sú hlavné otázky, ktoré e, naozaj od nich závisí e, zakorenenie demokracie. Ďakujem a teraz za nezaradených. Pán Molcár, 1,5 minúty. Vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár, vždy takéto politické turbulencie sprevádza istý chaos, to je nevyhnutné. Či Líbia do tohto úplne padne, tak to bude závisieť od toho, či sa podarí vybudovať demokratický systém. Na druhej strane to bude závisieť aj od toho, akým spôsobom sa zvládne vysporiadať s vecami z minulosti, prepoknutia násilnosti, pokiaľ ide o dianie okolo Mubaraka, e, napríklad takisto otázky, ktoré sa týkali genocídy v Arménsku a teda spracovanie v minulosti v arabskom svete sa zdá byť aj z týchto príkladov dosť problematické keď tá priepasť eh, medzi eh, rebelmi a medzi tou vedúcou elitou, kedy, kedy, keď príde k takému, takému rozšíreniu tejto priepasti, tak potom to sa dá očakávať ďalšia turbulencia. Kto vlastne ozbrojí tých mladých entuziastov a čo sa stane, keď tie lokálne rivality prejdú do zbrojný konflikt, eh, úplne odľadnúc od možností, že budú disponovať ťažkými zbraňami alebo teda, že to, dostanú sa do rúk terorizmu. Je nevyhnutné tieto veci mať na pamäti, ale pokiaľ ide o rastúcu píchu, národnú píchu Líbie, tak e, je, treba ju smerovať správnym spôsobom. V prípade, že islamisti budú chcieť využiť to vákuum moci pre seba, tak treba tiež veľmi obozretne postupovať vieme, že tie prislúbené finančné prostriedky by mohli stačiť na to, aby dokázala Líbia sa postaviť znova na nohy. V prípade, že by dokázali ešte správne využiť zásoby ropy, tak by to znamenalo aj hospodársky boom, ktorý by dokázala aj Európska únia mať eh, istý patričný zisk. Ďakujem. Grazie. Ďakujem. A teraz dávam ďalším rečníkom. Začneme pánom Brokom dve minúty. Vážený pán predseda rady, vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia, pani predsedajúca, pád diktatúry je dobrým posolstvom. Je to dobré posolstvo, dobrý signál, eh, za ktorý treba byť vďačný hlavne tým postavcom, ale chcem takisto vyzdvihnúť eh, príspevok NATO do tohto prerodu a takisto niektorých členských štátov Európskej únie, ktoré sa podujali prevziať vedúcu úlohu v tomto, týchto činnostiach, ale takisto je to výsledkom koordinovanej politiky EÚ, ktorú koordinovala vlastne služba pre vonkajšiu činnosť a takisto, ktoré formou sankcií sme dokázali úspešne realizovať. Aj teda vidíme, aké konkrétne úspechy sa dostavujú. Je nevyhnutné pomôcť pri tejto transformácii. Nebude to len otázka peňazí, pretože z ropy bude mať dostatok peňazí samotná Líbia. Musíme pomôcť pri rozvoji demokracie, pri zabezpečení právneho štátu, pri e, vzdelávaní mladých ľudí, pri infraštruktúrnych opatreniach, pri multilaterálnych opatreniach, e, ktoré budú mať cezhraničný charakter pre celý, celú oblasť Severnej Afriky aby to skutočne bolo v duchu dobrého partnerstva s touto južnou časťou od nás a takisto tak isté varovanie na komisiu, aby e, tie peniaze, ktoré budeme investovať, aby e, tie prostriedky teda nespočívali z 70-80% na nejakých štúdiách, ale aby to boli konkrétne peniaze na konkrétne projekty, ktoré budú mať hmatateľné výsledky v pomerne krátkom horizonte, pretože čakať dlho, to nie je dobre a musíme zabezpečiť veľmi rýchle zlepšenie životnej úrovne obyvateľov a najmä a páni e, posledná pripomienka, ktorá sa týka vývoja na Blízkom východe, troška predbieham e, tú nadstávajúcu diskusiu. Musíme e, sa zastávať za silné riešenie pre obe strany. Uznesenie OSN musí byť také, že zabezpečí takúto možnosť. To znamená, že Izrael musí podniknúť isté kroky v tejto otázke a takisto tak ako napríklad my hovoríme o jednote Európskej únie, aj oni musia dbať na to, aby nedošlo k istému e, rozpadu a ja dúfam, že e, vysoká predstaviteľka, ktorá je v súčasnosti na Blízkom východe, že sa jej podarí takéto premostenie vytvoriť. Viete, že aj moja krajina z historických dôvodov má špeciálny záväzok e, voči tomuto procesu. Nie je to ľahké, ale dúfam, že sa nám podarí vytvoriť mosty, tak aby sme potom spoločne dokázali pracovať na lepšej budúcnosti tohto regiónu, tejto oblasti. Grazie. La parola all'onorevole... Ďakujem a teraz dávam slovo pánovi Pancierimu dve minúty. Ďakujem, pani predsedajúca. Naozaj je pravdou, že sú ešte isté e, miesta, kde sú odporcovia e, zo starého líbyského režimu, že Kadáfi je na slobode a že Národná prechodná rada je stále vystavená riziku, že bude konfrontovaná s ťažkými situáciami. Úloha EÚ v rekonštrukčnom a stabilizačnom procese v Líbii bude mimoriadne dôležitá. Samozrejme sú tu priority bezprostredné, potravinová pomoc, bezpečnosť, zdravotníctvo, kontrola hraníc a citlivá otázka zbraní. A ja si myslím, že my by sme sa mali e, pripraviť aj na zásahy strednodobé a dlhodobé a my by sme rovnako mali e, trvať na ekonomickom aj sociálnom rozvoji, e, rozvoji e, ústavných orgánov, lebo samozrejme by bolo dobré možno posilniť úlohu Európy v tejto krajine. My nemáme iba humanitnú úlohu, aj keď je dôležitá. My musíme rovnako sa zúčastňovať rokovaní, ktoré zrekonfigurujú nový politický a strategický rámec. Teraz vidíme, že ako sa aktivizuje Turecko, Erdogan navštívil triumfujúc niektoré arabské krajiny a my nemôžeme to, e, vlastne toto dať, delegovať na niektoré krajiny. Ja si myslím, že v Líbii sme už konštatovali niečo, čo E, poukazuje na istú flagrantnú konkurenciu medzi členskými štátmi. V Novej Líbii e, sú samozrejme ekonomické a energetické záujmy, ktoré sú za všetkým, ale keďže treba vybudovať krajinu demokraticky, tak je tam situácia menej jasná a preto je e, úloha Európskej únie veľmi dôležitá pred nami stojí dlhá cesta, ktorú treba prekonať. Nie je ani jednoduchá, ani krátka, to si musíme uvedomiť a musíme si uvedomiť tiež aj to, že demokracia e, nie je darom, ktorý dostanú zadarmo. A teraz dám slovo ďalšiemu rečníkovi. Vážený, vážená pani predsedajúca, e, mňa neteší neprítomnosť e, pani ešte. Na druhej strane chápem, že jej práca na Blízkom východe je veľmi dôležitá nielen pre mier v tomto regióne, ale aj pre stabilitu tohto regiónu, o ktorom sa veľmi často hovoria. Ehm, často, často sa tiež spomína, že stabilita v tomto regióne bola výrazne pozmenená e, tou arabskou jarou, udalosťami, ku ktorým došlo. A myslím, v marci to bolo 8. marca, mnohí z nás požadovali, aby Európska únia uznala e, Národnú dočasnú radu Líbie my sme v podstate boli medzi prvými politikmi, ktorí privítali Mahmu Čabrila v konkrétne v mojom úrade. A e, v tom čase pani Ešten váhala s e, týmto uznaním tejto rady a ja si myslím, že to je nesprávny postoj. Pán Žabril e, následne išiel do Paríža, kde ho uznal aj francúzsky prezident. Takže treba povedať, že táto snemovňa bola zdrojom e, istej inšpirácie a stimulu prostredníctvom diskusí, ktoré tu prebiehali. Ale dnes hľadíme na Líbiu, ktorá sa transformuje a prebehli určité zmeny od júla, kedy sme sa naposledy stretli v tejto snemovni a celkovo, a celkovo vývoj v tých krajinách e, ktorými e, troška zatriasla tá arabská jar. Ten vývoj nie je všade rovnaký. Takže ja by som chcel tejto snemovne odovzdať e, dnes jedno posolstvo a e, patrí samozrejme aj ostatným inštitúciám. Takže chceme podporiť tento vývoj, áno, ale je tu aj istá neistota, my nemôžeme ignorovať k tomu, to, k čomu došlo pred niekoľkými mesiacmi. A v podstate treba si uvedomiť, že Sacharovú cenu Sacharová cena e, by mohla byť udelená tým, ktorí e, trpeli e, počas tejto arabskej jary, teda v podstate ľuďom z, nielen z Egyptu, Tuniska a Líbia, ale aj mnohým ďalším to môže pomôcť v ich boji. Grazie, la parola all'onorevole. Ďakujem. A teraz pán Brandt na 1,5 minúty. Herzlich willkommen, Herr Füle. Vítajte, pán Füle, pán komisár. Myslím si, že v tejto chvíli, myslím si, že Líbia sa nachádza na križovatke. Nadchádzajúce týždne budú rozhodujúce. Sú dobré a zlé správy, ktoré sa nám dostávajú do uší. Na jednej strane ho počúvame o tom, že je tu zásobovanie vodou, naštartovalo sa vzdelávanie, na druhej strane počujeme o islamistoch. Nie je celkom jasné, kde sa to uberie, teda Líbia. Je teraz čas, aby po mesiacoch rozkolu a rozpolu, rozpoltenia istého v Európe, aby sme teraz e, dali spoločný signál jasný. E, okrem humanitárnej pomoci vidím viacero oblastí, na ktoré by sme sa mali sústrediť. Poprvé, Európa by mala poskytnúť expertízu, pokiaľ ide o e, sprostredkovania, mediáciu a zmier. To je nevyhnutné e, tesne po konflikte, ktorý tak hlboko rozdelil túto spoločnosť Libysku. Po druhé, podporiť e, nových vodcov politických v Líbii, tak aby zabezpečili, že všetci budú postavení pred súd, tí, ktorí zlyhali. Po tretie, Európska únia by mala poskytnúť pomoc aj pokiaľ ide o reformy ten sektor bezpečnosti a spravodlivosti spolu s ostatnými aktérmi v rámci tohto regiónu a špeciálnym spôsobom. Treba sa venovať e, aj demobilizácii a reintegrácii tých, e, ktorí sa zapojili do ozbrojeného konfliktu. Je to ešte jedna vec, na ktorú by sme nemali e, zabudnúť a to je úloha súkromného sektora. Som presvedčená, že európske spoločnosti, ktoré sa snažia teraz nejakým spôsobom využiť tie obrovské surovinové zdroje Líbie, majú špeciálnu zodpovednosť. Majú, musia sa držať pravidel transparentnosti a musia jasne zadeklarovať, kam smerujú ich prostriedky. EÚ musí nabádať e, tieto spoločnosti, aby sa zaviazali dodržiavať spoločný kódex pravidel a kódex správania, aby to bolo všetko transparentné. Spolieham sa na vás, e, že e, budete pozorne sledovať tvorbu a budovanie novej Líbie. Ďakujem. Ďakujem a teraz dávam slovo pán Koval, dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, vážený pán komisár, pán minister. Ja pozorne sledujem situáciu v Líbii po revolúcii v tejto krajine a domnievam sa, že ako Európska únia máme veľmi dôležitú úlohu v tomto vývoji a musíme hovoriť jedným hlasom. Bolo Ehm, celkom nepríjemné vidieť, že keď e, nehovoríme spoločným hlasom, nikto nás neberie vážne, keď prehovoríme ako jeden celok, tak e, ten náš signál je e, o mnoho lepšie počuteľný. A to nie len smerom k Líbii, ale aj smerom k ostatným krajinám, kde dochádza k akémusi procesu obnovy a obrodzovania. Tu nejde len o to, aby sme presadili náš názor, ale o to, aby sme sa postavili za e, priania a túžby národov a ľudí v týchto krajinách. E, títo ľudia väčšinou chcú demokraciu a ono to bude vyžadovať veľa práce a veľa podpory aj zo strany členských štátov Európskej únie. My skrátka musíme vyslať jasný signál, že týchto ľudí podporujeme, a e, musíme e, preto aj niečo urobiť. Ale e, naša práca mm, nespočíva len v tomto. Tu hovoríme momentálne o Severnej Afrike. Videli sme, ako tam na námestiach demonstrovali mladí ľudia, ktorí požadovali slobodu, pretože nevideli v tých súčasných režimoch budúcnosť, necítili sa vo vlastnej krajine dobre. A preto sa treba zamyslieť aj z dlhodobého hľadiska. Mm, nejde len o akútne humanitárne problémy a nedostatky, e, napríklad voda alebo potraviny, ale treba uvažovať aj o vytváraní príležitostí, o podpore vzdelávania univerzít, aby títo mladí ľudia, ktorí demonstrovali, e, mali pocit, že že to nebolo celé nadarmo, aby, e, aby potom nenastalo nejaké sklamanie a o 10 rokov, aby tá situácia sa zase nezvrhla. Jednoducho Európska únia tu má istú zodpovednosť a e, musí podporiť e, očakávania týchto ľudí, ktorí chcú slobodu. Ďakujem veľmi pekne. Teraz dostáva slovo pán Angurakis na minútu 30. Ja sa domnievam, že v Líbii, eh, kde došlo k zabíjaniu mnohých civilov v Líbii a inde a eh, Európska únia a NATO a ich vojnové stroje v podstate eh, zvrátili vývoj v tejto krajine a sú spol- spolu zodpovední za tieto zločiny. Pritom predtým sme kolaborovali s Kadáfim a umožňujú mu v podstate teraz dokončiť túto špinavú úlohu. Takže tu ide o pokritectvo Európa, USA spolu Eh, jasne ukazujú, kde stoja, pokiaľ ide o úlohu medzinárodných eh, novinárskych a spravodajských agentúr, ktorí prispievali k tejto, ehm, k tejto propagande. To je celkom jasné. Jednoducho, Kadáfi doteraz mal 100% eh, kontrolu nad ropnými prostriedkami krajiny. Teraz sa tejto kontroly a tohto ovládania chopilo NATO a naše krajiny. A tu nejde o nejaké oslobodzovanie Severnej Afriky ehm, toto bola e, obrovská vojenská operácia a ukázalo sa, že členské štáty a ich vlády naďalej e, presadzujú svoje imperialistické záujmy agresívnym spôsobom a snažia sa e, získať z tohto peniaze určitý profit pre monopoly v Európe. A nie je teraz jasné, že ľudia, ktorí to celé rozbehli, a ktorí zriadili tú bezletovú zónu, teraz tvrdia, že vyhrali, že opozícia v podstate vyhrala a e, v podstate sme to my, je to Európska únia, USA a NATO. A jediným e, spôsobom, ako sa z tohto dostať, je Eh, aby sa posilnil boj proti imperializmu, proti NATO a presne toto sa aj stane. Jednoducho takto tí ľudia začnú reagovať a eh, ľudia budú spolupracovať na tom, aby celý tento systém padol. Ďakujem veľmi pekne. Teraz dostane slovo na jednu minútu pán Batten. Pán Batten, zdá sa, tu nie je, takže odovzdávame slovo pánovi Maurovi na jednu minútu. E, ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Vážený pán komisár, ja by som chcel upriamiť vašu pozornosť na e, časť e, uznesenia k Líbii, ktoré sa má schvalovať zajtra. V tomto uznesení sa hovorí, že konanie prezidenta Jalila v Líbii teda spočíva v tom, že Líbia by sa mala stať umierneným muslimským štátom s ústavou, ktorá toto bude odrážať. Toto je e, veľmi dôležitá formulácia nielen pre budúcnosť Líbie, ale aj pre budúcnosť e, všetkých týchto krajín, e, ktoré ležia pri pobreží Stredozemného mora. Líbia, popri teda Tunisko a Egypt tiež budú onedlho voliť a teda schvalovať svoju ústavu, takže Otázka je, ako do tohto veľmi citlivého procesu zasiahneme, či sa staneme partnerom a um, ako vlastne vzniknú tieto ústavy, ako budú formulované tieto ústavy, ktoré budú determinovať život miliónov ľudí možno na desiatky rokov dopredu. Takže tu ide o veľmi dôležitý proces tvorby ústav a my e, sme mohli e, sledovať situáciu napríklad v Sudáne, kde e, v kde sú zakotvené isté slobody, ale nie iné. Videli sme, ako je formulovaná čínska ústava, a vidíme, ako to funguje v praxi, takže e, treba si uvedomiť, že slova v ústave nemusia byť vždy pretavené do praxe a preto by sme um, chceli zorganizovať misiu Európskeho parlamentu, uh, konkrétne z výboru pre ústavné záležitosti, kde by mohli byť aj zastupcovia Európskej uh, komisie, kde by sme mohli vysvetliť Líbicom nielen ich práva a to, čo môžu dať do ústavy, ale bolo by treba vysvetliť, uh, čomu veríme my a objasniť, ako sú budované ústavy v Európe. La parola... Ďakujem veľmi pekne. Ďalej dostáva slovo pani de Kaiser a to na dve minúty. Ďakujem, pani predsedajúca. Mám dve otázky, ktoré zdieľam pánom Maurom a Proverom. Poprvé o šári a druhá otázka sa týka otázky imigrácie. Bolo povedané, že európska zástava e, je v Tripolise, to je dobre, ale e, Líbyská revolúcia patrí Líbyčanom a keď chceme podporiť prechodný proces, je potrebné, aby sme išli až k podstate veci Máme tu otázku šáriet, e, ktorú chcú aplikovať mierne, ako povedal pán Žalil, ale my o tom chceme vedieť viac, pretože čo to znamená jemná, e, mierna soft šária? Pretože tá môže narobiť škody za každých okolností. Takže my tu máme líbyské ženy, ktoré sú vynikajúce a ktoré nám povedali, ale my chceme rozhodovaciu moc, my sme tu bojovali celé roky a my budeme naďalej bojovať. A ja som si povedala pre tieto ženy, ktoré bojovali, ktoré chcú e, účasť na rozhodovacom procese, ktoré chcú inú Líbiu, či tento ústavný rámec je naozaj vhodný. A preto sa pripájam k otázkam pána Maura a myslím si, že to musíme veľmi seriózne preskúmať. Po druhé, imigrácia. Ja som bola medzi prvými a naďalej bojujem e, za rokovania s Kadáfim ohľadne imigrácie v krajine, ktorá e, radostne porušovala všetky ľudské práva. A teraz nám tu hovoria E, ten, oživíme tento proces. Áno, tento proces je stále tu. Je tu imigrácia, ktorá pochádza z celej subsaharskej Afriky, ale nemôžeme mať iný pohľad na riešenie tohto problému, napríklad vnímať e, túto imigráciu z hľadiska rozvojovej perspektívy. Napríklad e, Líbia bude potrebovať pracovnú silu. Nemohli by sme investovať do projektu, ktorý by bol projektom imigrácia a rozvoj a vlastne rokovať o tom tak, aby sme sa vyhli e, rôznym detenčným strediskám. Toto, sú, toto je mnoho návrhov a myslím si, že e, komisia by sa tým mohla zaoberať. Parlament by v tom iste pomohol. Ďakujem. Grác. Ďakujem. A teraz dávam slovo pánovi Lohbilerovi, pani Lohbilerovej. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Situácia v súčasnosti v Líbii dáva nádej, že v budúcnosti to nebude rozhodujúca teda moc a pozícia moci jedného človeka v Líbii, ale že budú vznikať nové štátne štruktúry a tu je mimoriadne dôležité, aby sa EU zasadila za to, že to budú štruktúry právneho štátu, ktoré budú vytvárané a ktoré zabezpečia, že všetky, všetci občania budú rovnakí eh, pred eh, právom a že za, bude zabezpečená právna istota. Je dôležité, aby sme v tejto situácii sa sústredili práve na zabezpečenie tohoto. Bolo by takisto želateľné, aby e, Líbia rozhodla o tom, že tie univerzálne platné ľudské práva, ktoré sú stanovené v oboch paktoch, aby ich teda zakotvila do svojej ústavy a aby takisto tam stanovila princíp e, ochrany ľudskej dôstojnosti. Takisto je dôležité, aby EÚ sa zasadila za zrušenie trestu smrti v Líbii. E, je to možné aj v islamských spoločenstvách a spoločnostiach, tak ako sme svedkami v Turecku kde došlo k odstraneniu takéhoto trestu smrti. Takisto je dôležité z pohľadu libyskej spoločnosti vysporiadať sa e, s porušeniami ľudských práv a zločinami proti e, ľudskosti z minulosti. Aj tu môžeme menovať niekoľko úspešných príkladov e, z režimov diktatorských v rámci Latinskej Ameriky a to by sme sa mohli inšpirovať. Aj pokiaľ ide o zločiny teda proti ľudskosti, ide tu o tú naj teda minulosť bezprostrednú a vieme, že v rámci e, vojenskej konfrontácie nedochádza len k jednostrannému porušovaniu ľudských práv, preto chcem, aby sme nadviazali na tú iniciatívu Amnesty International, aby sme zadokumentovali porušenia ľudských e, práv e, na oboch stranách a možno bude možnosť ako v Tunisku zriadiť nezávislý výbor, komisiu, ktorá bude analyzovať takéto zločiny. Ďakujem. Ďakujem a teraz dávam slovo kolegovi Predovi, 1,5 minútovi. Ďakujem vám. Ďakujem, pani predsedajúca. E, toto by nemalo byť len rozpráva, mali by sme prijať aj uznesenie o Líbii. Ke argumenty, ktoré tu odzneli, boli vynikajúce. E, mali by sme hlasovať ešte predtým, E, kým Kadáfi unikne alebo bude zajatý. Ja si myslím, že on melie z posledného a že do budúceho pléna režim nevydrží, ale v každom prípade tu máme Bani Walid v Líbii, kde sa situácia čoraz viac približuje k prechodu a my všetci dúfame, že ten prechod bude smerom k demokracii. Moji predrečníci už povedali, že Líbyčania. E, musia celý tento e, spustili celý tento proces, ale Európa tam zohrala dôležitú úlohu. Napríklad dosiahol sa konsenzus pre túto medzinárodnú intervenciu a po druhé preto, lebo niektoré štáty sa rozhodli angažovať do vojenskej operácie a pria, práve preto tu máme veľkú zodpovednosť v oblasti rekonštrukcie inštitúcií, vybudovanie nového systému, ktorý by mal byť autenticky demokratický a zároveň by mal rešpektovať ľudské práva. Ja vítam tie e, poznámky Mária Maura. Musíme si uvedomovať, že táto rekonštrukcia nemôže začať skôr, ako sa ako sa nezistí neistá bezpečnostná situácia a nedosiahne sa národný konsenzus. Treba vyšetriť zločiny počas vojny proti Kadáfimu a treba dosiahnuť to, aby poškodení a dotknutí tých, v týchto deliktov, e, aby im bolo, bolo zaručené právo na spravodlivosť. Ďakujem a teraz Dávam slovo pánovi Gualtierimu na dve minúty. Ďakujem, vážená pani predsednička. Po 42 rokoch diktatúry a 6 mesiacoch konfliktu e, Líbia stojí na historickej križovatke smerom k budúcnosti, mieru a rozvoju. E, budúcnosť je v rukách Líbyčanov. Nikto im nemôže vnúcovať riešenia. E, na rekonštrukciu, ale je jasné, že Európska únia tu má veľkú zodpovednosť a má tu čo urobiť, najmä v oblasti stabilizácie a demokratického prechodu. E, možno, že naša úloha bola marginalizovaná v dôsledku e, rozdelenia našich členských štátov na začiatku konfliktu a Myslím si, že toto rozumné riešenie, ktoré bolo prijaté, že treba na to k nemu poblahoželať. A máme tu konkrétne výsledky. Došlo k otvoreniu delegácie v Bengázi a možno, že aj k, ku koordinovanejším činnostiam, napríklad k sídlu zahraničnej služby. Toto všetko musí byť súčasťou dôveryhodnej, pevnej a rozhodujúcej politiky, ktorá by vytvorila a znamenala pevný rámec a efektívny rámec podpory medzinárodného spoločenstva. Mali by sme sa pritom vyhnúť duplicite kompetencií a mali by sme garantovať reálny prechod v Líbii, ktorý, tento prechod bude dlhý, komplexný, bude potrebné dosiahnuť národné zmierenie, vytvorenie nových územných a správnych celkov a bude potrebné zabezpečiť pokrok, demokraciu E, účasť občianskej spoločnosti a obnovu jednotlivých tried. Je potrebné, aby sa situácia vrátila do, do normálu, ale to si vyžaduje vyriešiť otázky, ako je kontrola hraníc, e, súdny systém, kontrola zbraní, odzbrojenie a rovnako bude potrebné stanoviť jasný, jasnú trasu smerom k demokracii a k ústave tomu je potrebné úsilie, vodcovstvo a plánované využívanie zdrojov. Pre EÚ tu je veľmi dôležitá úloha. Európsky parlament je ochotný zohrať svoju úlohu a podporiť EÚ v tomto úsilí. Ďakujem. A teraz pán Donžan, 1,5 minúty. Ďakujem, pani predsednička. Dúfam, že E, uznesenie, o ktorom budeme zajtra o Líbii hlasovať a ktoré je konsenzuálne, bude také pertinentné ako to, o ktorom sme hlasovali pred šiestimi mesiacmi. Väčšina ustanovení sa ukázala ako správne. Odsúdenie Kadáfiho režimu, e, zodpovednosť za ochranu občian e, civilného obyvateľstva, potreby potreba ozbrojených síl, podpora národnej dočasnej prechodnej rady. O tomto všetkom e, sa diskutovalo tu v parlamente skôr ako na rade a tvorilo to chrbticu aktivity medzinárodného spoločenstva. Treba vzdať hold všetkým krajinám, najmä európskym, ktoré sa rezolútne diplomaticky aj vojensky zasadili e, v, tejto, v, tomto boji a pomohli libyskému ľudu. Chcem vzdať hold E, francúzským pilótom, ktorí e, tým, že zničili kolónu Kadáfiho, zachránili e, toto mesto pred katastrofou podobnou ako vo Vukovare alebo v Srebrenici. Teraz po šiestich mesiacoch musíme byť zdržanliví, nemôžeme byť prehnane nadšení, pretože Kadáfi síce už nemá moc, ale ešte je na úteku. A táto vojna je ešte zďaleka nevyhraná. Nie je vyhraná a preto Európska únia musí e, zaujať svoju úlohu v tomto procese a my musíme rýchlo ponúknuť pomoc a podporu aj okrem humanitárnej pomoci. Musíme sa sústrediť na sledovanie občianskeho hnutia, vytvorenie inštitúcií a štruktúrovanie bezpečnostného sektoru. Toto všetko by malo vychádzať z jasných princípov a síce, že samotní Libyčania musia viesť tento prechod a ne, nikto ich nemôže ani s tými najlepšími úmyslami nahradiť. Ďakujem. Grazie. Ďakujem a teraz dávam slovo e, pani kolegyne Kopa. Vážená pani predsedajúca, Boje, ktoré prebiehajú v Líbii, ukazujú jednu vec a to, že zvíťazila tá správna strana. A dnes tou veľkou otázkou je obnova krajiny na základe demokratického princípu a rovnosti. E, situácia však je mimoriadne komplikovaná, pretože e, tisícky ľudí tam žijú v hrozných podmienkach, bez prístupu k vode, potravinám a liekom a e, sú v podstate na úrovni utečencov a tu má Európska únia jasnú úlohu a to zmierňovať toto ľudské utrpenie. Toto by mala byť naša momentálna priorita číslo 1. Ale budovanie krajiny, obnova inštitúcií na demokratickom základe a zmierovanie sa so susedmi sú e, priority e, stredno a dlhodobé, v ktorých tiež môžeme ako Európska únia vystúpať. My sme sa e, k Líbii nesprávali vždy ideálne, nehovorili sme jedným hlasom a ponechávali sme e, vykonávanie tých hlavných úloh na NATO. A dnes máme možnosť toto napraviť e, voči novej Líbii, ktorá sa práve teraz rodí a môžeme presadzovať ľudské práva a práva jej občanov. A teraz hovorí predsedajúca, dostáva slovo na minútu 30 pán Fisas Eichela. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Našťastie opozícia v, Lí- v Líbii s pomocou medzinárodného spoločenstva dosiahla svoj, svoj cieľ a zvrhla, uh, zvrhla Kadáfiho. Kadáfi je na úteku, ale mal by byť súdený za, uh, za zločiny, možné zločiny proti ľudskosti, ktoré spáchal. Uh, popri tomto všetkom najdôležitejšie v tejto chvíli je sústrediť sa na obnovu krajiny a snažiť sa o to, aby sa Líbia premenila na demokratickú e, krajinu, kde vládne zákon a právo. E, musia byť obnovené e, musí byť obnovené fungovanie základnej infraštruktúry, dodávky vody a transportu ropy, ropných produktov. Takisto je potrebné e, dosiahnuť odzbrojenie e, v celom teritoriu, pretože toto je veľmi dôležitá podmienka bezpečnosti v tejto krajine. A zároveň nesmieme zabúdať na to, aby sme e, podporili ostatné krajiny v tomto regióne, pretože prípadný návrat Kadáfiho žoldnierov a jemu lojálnych ľudí E, do Líbie môže mať e, negatívne e, dopady na bezpečnosť bežných Líbícov, ktorí sa tiež budú vrácať do svojich domovov. Takže v tomto, v tomto pohľade sú toto priority v súčasnosti pre túto krajinu. Ďakujem veľmi pekne. Teraz by som odovzdala slovo na minútu 30 pánovi Busutilovi. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. To, čo sa v Líbii udialo, je tak povediac náš splnený sen. Ja by som chcel poblahoželať líbijskému národu k tomuto úspechu a k e, znovu nadobudnutiu slobody. Chcel by som tiež vyjadriť sústrasť e, pozostalým a rodinám tých, ktorí padli a som veľmi hrdý aj na to, ako sa zachoval tento parlament, pretože sme boli jedni z prvých, ktorí e, podporili myšlienku bezletovej zóny a tiež podporili legitimnosť NTC. My sme teda chceli pomôcť libijskému ľudu, aby si vytvoril životné podmienky v krajine na základe mieru spravodlivosti a slobody. A teraz musíme tomuto ľudu pomáhať, aby sa e, dopracoval do situácie, kde bude všetko fungovať normálne a kde ľudia budú mať prístup k základným službám štátu, teda zdravotnej starostlivosti, elektrine, vode a e, ostatným e, infraštruktúrnym službám. Jednoducho treba podporiť Líbiu pri budovaní demokratických, demokratických inštitúcií a e, pri Ehm, budovaní tak exekutívy, ako aj e, zákonnej, zákonných zložiek moci. My jednoducho máme e, čo e, Líbiu naučiť a domnievam sa, že máme určité skúsenosti s budovaním demokratického prostredia a ja som si istý, že líbyský ľud bude naklonený tejto myšlienke budovania demokracie v jeho krajine. Cieľ. Ďakujem veľmi pekne. Teraz dostane slovo pán Svensson a to na minútu 30. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. E, chcel by som poďakovať za e, túto možnosť prehovoriť. E, máme veľmi dobré úmysly, veľa sme očakávali, ale v Líbii musíme konštatovať, že sa tam stalo to, čo v minulosti. Ja by som tu chcel pripomenúť jednu vec. E, Spojené štáty v tomto prípade v Líbii nehrali prvé husle. Bola to práve Európska únia. E, tiež by sme si mali pripomenúť, že Európska únia nebola jednotná od začiatku v tejto otázke. My sme sa poučili z minulého vývoja. Stabilita neexistuje v prípade, že nie je zabezpečená demokracia a preto je tak dôležité, aby sme v tejto situácii zabezpečili, že aj v ústave e, bude jasne zdôraznená dôležitosť demokratických základov inštitúcií. Môžeme samozrejme hovoriť aj o rizikách v súvislosti so vznikom Novej Líbie, ale myslím si, že sme mali rovnaký názor, že je nevyhnutné odstrániť Kadáfiho a mali by sme sa najskôr teraz tešiť z tohto faktu, z tejto skutočnosti. Takisto je dôležité, aby sme to jasné želanie jasne pomenovali, že vzťahy s krajinami EÚ nebudú spočívať v prvom rade na ropných kontraktoch, ale že ide o to, aby Líbia bola prijatá do demokratického sveta a do demokratickej sféry. Pán Dobgelevič hovoril o slobode bez strachu a to je práve princípom demokracie a chceme, aby toto zažil aj libýsky ľud. Ďakujem veľmi pekne. Teraz sa dostávame k spontánnej diskusii a tu by sme dali slovo ako prvej pani Andrikiene, pripomínam, na jednu minútu. che però non è in aula, quindi lo... Nevidím ju tu, takže dostáva slovo pán Kelly. Ďakujem veľmi pekne. Všetci sme si vypočuli tie e, znepokojujúce príbehy a správy z Líbie a teraz je celkom pekné pre zmenu počuť niečo pozitívne. Je skutočne veľmi dobrou správou to, že diktátor Kadáfi bol donútený opustiť krajinu a my plne podporujeme tak revolučné síly, ako aj síly NATO, ktoré pôsobia v Líbii. Domnievame sa, že by sme mali naďalej túto podporu poskytovať týmto zložkám. A chceli by sme poďakovať pánovi Sarkozimu za to, že prevzal e, vedúcu funkciu, vedúcu úlohu v e, tomto boji. Čo teraz? E, Líbia má k dispozícii zdroje financovania, takže to nie je krajina, ktorá by bola na pokraji bankrotu, Líbia e, si iste bude vedieť zabezpečiť prostredníctvom týchto svojich prírodných strojov e, určitú dobrú kvalitu života. A teraz pani e, baronka Ešten sa bude musieť snažiť zabezpečiť, aby sme aj my prispeli k tomu, aby táto krajina bola budovaná na báze stability a demokracie. Grazie. Ďakujem vám veľmi pekne. Teraz dostane slovo pani Nedelčeva. Madame la présidente, Les Libyens ont besoin d'une nouvelle Libye. Vážená pani predsednička, my potrebujeme novú Líbiu, ale na to, aby sme to urobili, je potrebné úplne skoncovať s Kadáfim, pretože e, tento pokiaľ sa tento autokrat bude skrývať, e, e, čeli jeho obyvateľstvo alebo líbyjský ľud hrozbe. Mm, po e, tomto prechodnom období je tiež potrebné zmieriť tieto dva tábory v krajine, pretože treba si povedať aj to, že táto občianská vojna krajinu rozdelila a treba zabrániť tomu, aby sa obnovili tieto konflikty a aby spory pokračovali. Je jednoducho potrebné e, usilovať sa o národné zmierenie a o budovanie demokracie. Teda toto prechodné obdobie je potrebné podporiť e,

keď chýba nejaký agenda alebo nejaký, nejaká inštitúcia, ktorá by prevzala tento proces na seba, tak nevyhnutne sa tam črtá e, sporenie sa o moc e, zo strany všetkých tých, ktorí participovali na víťazstve. E, skutočnosť, že tí, ktorí sú lojálni Kadáfimu, sú ešte stále aktívni, tak to všetko komplikuje proces. Okrem toho, správa krajiny by mala byť oddelená od tvorby štátu nemali by sa tieto dve veci prekryvať alebo nejakým spôsobom interferovať, pretože ak k tomu príde, tak potom by e, to mohlo e, zabrániť e, tvorbe demokracie. Ale je to aj taký vonkajší rozmer a tým je poskytnutie podpory a ako zároveň sa držať aj bokom, ako, ako to kategoricky požadujú aj výťazy a ako zabezpečiť aj multilaterálne za, zaangažovanie. Nesmieme zabudnúť, že v tejto novej fáze sa stávajú aj útoky na to veľmi citlivými a je nevyhnutné vyhnúť sa vnímaniu ako niekto, kto zasahuje do tvorby nového štátu. Ďakujem. Grazie, la parola Ďakujem veľmi pekne. Teraz e, dostáva e, slovo pán Mavro Nikulas. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ja by som chcel povedať asi toľko, že obnova rekonštrukcia Líbie, podobne ako predo mňa už spomenuli viacerí rečníci, musí prebehnúť e, za podpory Európskej únie. Európska únia jednoducho musí spolupracovať interne a musí pomôcť arabským krajinám, aby e, sa im lepšie darilo budovať svoje nové štáty. Inak sa stane, že vstúpia do tohto procesu iné krajiny a e, potom sa ten výsledok môže začať uberať neželaným smerom. Keď sa pozrieme na úlohu Turecka, ktoré sa snaží v blízkom, na Blízkom východe zohrávať silnejšiu úlohu a sa pozrieme na e, to, že Turecko chce byť e, jedným z hlavných aktérov aj líbyjskej obnovy, budeme musieť začať konať ako Európska únia a e, budeme musieť pripomenúť Turecku, že ak chce vstúpiť do Európskej únie, musí pomáhať tým krajinám, najmä Líbii a E, nestať sa len akýmsi dodávateľom služieb. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predsedajúca. Teraz dostáva slovo pán Sargentini. Ďakujem, pani predsednička. Arabská jar sa odrazila aj na našej zahraničnej politike a my teraz musíme zodpovedne pristupovať k výzvam. Dnes demokratické požiadavky v týchto krajinách sa musia zmeniť na konkrétne projekty. Medzi prior- hlavné priority boli identifikované humanitárna pomoc, ekonomická a inštitucionálna podpora. A teraz treba pristúpiť k ich aplikácii. Európa sa opierala o dva nástroje v tejto oblasti. E- o európsku susedskú politiku a, e- pa- a parlamentnou úniou s Mediteránovou oblasťou. My musíme posilniť E, spoluprácu, cezhraničnú spoluprácu, susedské vzťahy a partnerstvo. To si vyžaduje konkrétne projekty, aby sme mohli podporiť investície, sociálnu súdržnosť a tak ďalej. Treba podporiť sieť e, lokálnych a regionálnych orgánov, ktoré by spolupracovali a reagovali by na potreby miestneho obyvateľstva a dalo by zároveň odpoveď na otázku ohľadne pomoci. Ďakujem. Pani Sargentini. Ja, dank u wel, voorzitter. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Minulý rok o tomto čase sme sa v Európskom parlamente e, snažili rozhodnúť, ako uplatniť 60 e, miliónov eur, ktoré komisia prislúbila Líbii teda pardon, tomu, aby sme e, libyských utečencov udržali pred dverami. No a e, snažili sme sa v podstate vy, vy, vyvinúť systém, kde by sme pomohli e, libyským utečencom ešte predtým, než, sa vôbec, e, než vôbec opustia Libiu. No a e, po páde diktatúr v, pardon, v tejto časti sveta je možné skúmať, e, čo sa bude diať ďalej, napríklad v subsahárskej Afrike. E, tu Eh, existuje určitý prúd utečencov, napríklad eh, z Egypta, ktorí utekli do Líbia, už nemôžu ísť naspäť. To, tu ide asi o 5000 ľudí zo Sudánu, Etiópie, Eritrea a iných krajín. Aby som sa chcela spýtať komisia a rady, či Európa e, týchto ľudí by nemohla usadiť na svojom území v Európe. A druhá otázka, čo sa stalo s tými 60 miliónmi eur, o ktorých sme hovorili minulý rok, ktoré sme dali Líbii na to, alebo teda e, na veci, ktoré už aj vtedy sme vedeli, že to nebude celkom v poriadku. Ďakujem veľmi pekne. Pán Ferreira. Ďakujem, pani predsedajúca. E, e, skutočná masaker, ktorý bol vykonaný na líbyskom ľude, znepokojujú 5 mesiacov bombardovaní, tisíce mŕtvych civilov, zničené infraštruktúry a sociálne zariadenia, krajina v ruinách toto je tá nepríjemná pravda, e, ktorá nutí zastaviť sa tých, ktorí sa už vrhajú na bohatstvo krajiny. E, súčasne s rozdeľovaním ropy a prírodných zdrojov sa títo snažia zrekonštruovať e, to, čo zničili v Líbii Líbyjský ľud bol a je obeťou flagrantného porušenia medzinárodného práva, charty OSN a samotnej rezolúcie Bezpečnostnej rady 1973, ktorá pokritecky schválila ochranu civilov, tých istých civilov, na ktorých NATO spúšťalo svoje humanitné bomby. Ale ako inak ospravedlniť vojny a agresie amerického imperializmu. E, oni žiadajú mier, slobodu a potrebujú svoj osud prevziať do svojich rúk. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Poprosím vás, hovorí e, predsedajúca. Pán Paška. Predsedajúca, vážený pán komisár, Líbia sa po dlhej a nelutosnej občianskej vojne dostáva do situácie, keď konečne nepotrebuje ďalšie zbranie a vojnovú pomoc a má čas na konsolidáciu miestnych pomerov

Abdjalil, e, minister spravodlivosti, ktorý pôsobil aj pod Kadáfim, má to zabezpečiť. To je zvláštne. E, rebeli e, s pomocou NATO zabezpečili tento prevrat, ale budovanie demokracie bude mať svoju cenu. Nenadarmo sa už niektorí kontaktovali aj s Kadáfim na to, aby si zabezpečili prístup k čiernemu zlatu, či to bol Berlusconi, Sarkozy alebo ostatní. A Amerika vie presne toto isté, akým spôsobom je nevyhnutné dostať tie, tie ruky, alebo dostať sa k tomuto bohatstvu. EÚ musí teda podporiť Líbiu v tom zmysle, že je nevyhnutné vybudovať plurálnu a demokratickú spoločnosť, spoločnosť, ktorá dokáže zabezpečiť e, teda právo a takisto byť vhodným a dobrým partnerom pre EÚ. Ďakujem veľmi pekne, pán Brons, ktorý bude zároveň posledným rečníkom. One doesn't have to be sympathetic toward... E, ďakujem veľmi pekne. E, netreba súcitiť so zavrhnutia hodným tyranom Kadáfim, aby človek videl e, problémy s podporou rebelov v tejto krajine, pretože Kadáfi síce zaviedol politiku zlatého dináru, kde predal ropu a v podstate vnútri cirkuloval dinár, navonok to bol, navonok to bol dolár. My sme zariadili e, dohodu e, medzi dočasnou radou a Vetolom, čo je krajina, ktorá predtým pracovala aj pre Kadáfio. Vitol Vajtol je najväčším producentom a, ref, a rafinerskou spoločnosťou e, ropných produktov. Je jednoducho gigantom a ukazuje sa, že dočasná rada tiež bola tlačená do toho, aby akceptovala štát Izrael. A toto je, toto je krok, ktorý viaceré africké krajiny nechcú prijať. Ja si myslím, že toto mohlo tiež prispieť k tej vojne. Ďakujem veľmi pekne. A teraz by som chcela odovzdať slovo pánovi komisárovi Filemu, aby povedal pár slov v tejto diskusii aj za komisiu. Uh, uh, ďakujem pekne, pani predsedajúca. Dnes som mal takú dvojitú, dvojité potešenie poprvé, že som sa mohol zúčastniť tejto rozpravy so zástupcami e, tejto snemovne a takisto e, v mene teda vysokej predstaviteľky a takisto aj s ministrom Dovgelevičom a ukázať e, tak, ako integrovaný prístup máme v rámci služby pronkajšiu činnosť a ako aj teda v komisii samotnej. A to druhé potešenie vychádza zo skutočnosti, že je e, dôležité pozrieť sa na túto rozpravu aj vo svetle našich predchádzajúcich diskusí, pokiaľ ide o marcové oznámenie, pokiaľ ide o demokraciu a zdieľanú prosperitu a takisto tú revíziu, ktorú sme spravili. A je nevyhnutné, aby sme reflektovali vo všetkých našich snahách tie dôležité princípy, o ktorých sme diskutovali a na ktorých sme sa aj dohodli v týchto dvoch dôležitých oznámeniach. Vítam to silné posolstvo a silný signál, ktorý vyplýva z tejto rozpravy, že Európska únia má eminentný záujem na tom, aby zabezpečila vznik novej Líbie, Líbie, ktorá bude demokratická a ktorá bude plne integrovaná, začnená do medzinárodného spoločenstva a takisto do oblasti Stredomoria. Tri pripomienky, pokiaľ ide o našu pomoc. Pred pádom Tripolisu sme zahájili spoluprácu s Národným, Národnou prechodnou radou a takisto aj s občianskou spoločnosťou. Naša podpora zahrňala technickú pomoc pre tvorbu štátnych inštitúcií a kapacít verejnej správy. Podporovali sme e, posilnenie ľudských práv a demokratizácie, tvorbu kapacít, e, občianskú spoločnosť, e, pomoc eh, pre vzdelávací systém a opätovné naštartovanie škôl a školského systému a takisto podpora urgentných eh, potrieb zdravotníckého sektora a takisto pomoc pre migrantov a pre ľudí vnútorne presídlených. Situácia v Líbii sa eh, výrazne posunula od získania Tripolisu alebo ovládnutia Tripolisu zo strany opozičných síl a to bude predmetom môjho druhého bodu. 2. septembra 2011 medzinárodná konferencia štátov a vlád, ako aj Národného prechodnej, Národné prechodnej rady sa uskutočnila v Paríži. Partneri hovorili o podpore líbyských orgánov a zriadili e, skupinu priateľov Líbie. Potom 2. septembra e, prebehla technická schôdza, ktorú zvolal stabilizačný tím spolu e, s Národnou prechodnou radou a tam boli stanovené princípy a rozsah fázy po kríze a takisto sa nastavilo finančné plánovanie. Počas tohto stretnutia e, predseda Európskej komisie, pán Parozo, a potom neskôr naši ďalší kolegovia, vypracovali dokument pod menom Responding to the Challenge of Stabilization of Post-Conflict Libya a takisto vypracovali neformálny dokument Rýchla odozva EÚ na výzvy stabilizácie a na Líbiu v čase po konflikte. A som si istý, že táto stená snemovňa má k dispozícii tieto dokumenty silné posolstvo zaznieva aj zo, zaznelo aj zo strany NTC na týchto schôdzach a tý, odvíjalo sa to okolo vlastníctva libyského, takisto e, e, úloha donorov e, pod záštitou OSN, pričom silnú rolu bude zohrávať aj Európska únia a Svetová banka, pragmatický, operatívny a selektívny prístup, pokiaľ ide o posúdenie potrieb na základe priorit Líbie na konferencii 2. septembra Európska únia stanovila sektorálne vodcovstvo, pokiaľ ide o občianskú spoločnosť, o riadenie hraníc, o mediálnu oblasť. Všetky tieto voľby boli prijaté e, s plnou podporou nových libyských orgánov. Ako povedal už môj kolega minister, e, služba pre vonkajšiu činnosť a DEFCO e, vyslali misiu do Tripolisu, ktorá funguje od 11. septembra, ktorá pracuje na príprave aktivity needs assessment alebo posúdenia potrieb. Európska komisia je pripravená mobilizovať na požiadavku libyských e, orgánov, e, pokiaľ ide o ďalšiu expertízu a asistenciu v čase po konflikte. Strednodobé financovanie, ktoré sa predpokladá pre Líbiu v období 2011 až 2013, to je na úrovni 16 miliónov eur a sústredíme sa na potreby formulované líbyskými úradmi. Každopádne tie udalosti predbehli našu schopnosť, rýchlosť udalosti predbehla našu schopnosť eh, distribuovať finančné zdroje. Počas rozpravy som si robil veľmi dobré poznámky a postrehol som viacero veľmi konštruktívnych návrhov, či už je to od eh, ctenej poslankyne pani Brantner, pokiaľ ide o otázky týkajúce sa zmierenia. Treba zabezpečiť, aby všetci páchatelia zločinov e, sa dostali pred spravodlivosť, aby sme zabezpečili priestor aj pre súkromný sektor, aby sme nastavili kódex správania. Takisto som e, počul slova pána Maura, pána poslanca Maura, ktorý hovoril o myšlienke vyslať e, spoločný tím. To určite je hodné zváženia a takisto pani de Kaiser, pani poslankyňa de Kaiser, ktorá hovorila o potrebe zaoberať sa imigráciou z iného uhla pohľadu. A ja sa vážne budem zaoberať týmito návrhmi, podnetmi spolu s kolegami z služby pre vonkajšiu činnosť a budem pritom zohľadňovať e, tú zásadu, o ktorej som hovoril na začiatku. Tretí a posledný bod. Libia má dostatočné zdroje Rýchle rozmrazenie majetku by malo poskytnúť zdroje pre obnovu a pre opätovné naštartovanie hospodárstva. Zároveň je dôležité zabezpečiť životaschopný rámec pre riadenie zdrojov ropy a zemného plynu. Ako náhle prebehne táto stabilizačná fáza, komisia sa domnieva, že bude dôležité vytvoriť správny rámec pre dlhodobé vzťahy s Novou Líbiou Mali by sme byť pripravení uzavrieť dohodu s Líbiou o typoch dohod, e, ktoré sú e, v platnosti, pokiaľ ide o ďalšie krajiny v oblasti Stredomoria. Toto vyšle silný signál, že Európa je pripravená e, vytvoriť silné partnerstvo s Líbiou, spočívajúce na spoločných záujmoch a vzájomnom rešpektovaní sa. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, komisár Füle. A teraz by som rada odovzdala slovo predstaviteľovi vysokej predstaviteľky, alebo zástupcu vysokej predstaviteľky pre zahraničnú politiku, pán Dovgielevič. Nech sa páči. Vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár File, vážené poslankyne a poslanci, ja by som v prvom rade chcel povedať, že podľa môjho názoru táto dnešná rozprava dokazuje, že naša európska stratégia, ale aj e, stratégia e, medzinárodného spoločenstva e, uplatňované za uplynulých niekoľko mesiacov voči Líbii prináša ju pozitívne výsledky. Ja si myslím, že Líbia prechádza významnou, alebo teda Líbia predstavuje významnú skúšku pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Európskej únie v podstate prvú takúto veľkú skúšku po vstupe Lisabonskej zmluvy do platnosti. Ja si myslím, že touto skúškou Európska únia prešla. Zároveň udalosti ukazujú, že Lívia nie je len nejaká vzdialená krajina, kde nejakí ľudia bojujú, ale že je to krajina, ktorej udalosti sa nás týkajú a majú veľký význam pre verejnú mienku aj v Európskej únii. Je to krajina, kde Ehm, Európania majú veľký záujem o to, čo sa tam deje ehm, a čo sa tam bude diať. To samozrejme kladie doradočnú zodpovednosť na nás v Európskej únii a musíme sa tejto úlohy chopiť s najväčšou vážnosťou. Musíme jednoducho podporiť líbyjský ľud v jeho boji za nezávislosť a demokraciu, musíme poskytnúť eh, maximálnu podporu v tejto komplikovanej situácii. Ja si myslím, že táto dnešná rozpráva ukazuje aj to, že všetky snahy o pomoc Líbii, eh, že v týchto snahách majú priestor tak mimovládne organizácie, ako aj vládne organizácie, samotné vlády, medzinárodné organizácia. Podľa mňa toto je aj prístup, ktorý zvolila vysoká predstaviteľka. A eh, zahraničná služba Európskej únie e, ju bude v tomto podporovať e, na všetkých úrovniach. Rád by som tiež povedal, že e, niektorí rečníci upozorňovali na porušovanie ľudských práv a riziko, že k takémuto porušovaniu dôjde. No ak viete, čo k tomuto povedala vysoká predstaviteľka, tak viete, že pre nás je to vec, ktorú berieme veľmi vážne. Je to, je to skutočne závažný problém, eh, ktorý vystupuje ako veľmi dôležitý element v hodnotení tejto situácie Európou. A takisto je to vec, ktorú TNC musí, eh, musí zvážiť, musí jednoducho preukázať, že v konaní tejto dočasnej rady eh, sú splňané tieto základné medzinárodné kritéria a Zároveň, zároveň je to jednoducho hodnotiace kritérium tej druhej strany. E, otázka ľudských práv určite bude e, súčasťou a jednou z hlavných priorít európskej politiky k Novej Líbii. Vážená pani predsedajúca, tu by som uzavrel svoj vstup. Chcel by som vám všetkým poďakovať za rozpravu a za príspevky a dúfam, že zajtra to uznesenie schválime. Ďakujem veľmi pekne ja vám. Eh, pán Daugielevič. Týmto uzatvárame rozpravu. K tomuto bodu dostali sme 6 návrhov na uznesenia a hlasovať sa o nich bude zajtra na poludne. Prešli by sme však eh,